Teraz prejdeme k skutočnej práci, k hlasovaniu. Celkom vážne, najskôr prvá správa sa týka uznesenia o Rusku. Prípad Oďba Titieva. Najskôr citácia 10 pôvodného textu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz celé uznesenie, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej Egypt. Popravy v Egypte. Úvodné ustanovenie G. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz e, ešte k druhej časti. Hlasujeme elektronicky. Koniec hlasovania. Prijaté. Úvodné ustanovenie M pôvodného textu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz celé uznesenie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej Haiti. Detské otroctvo na Haiti. Máme spoločné vrch uznesenia. Návrh 3. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Celé uznesenie, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k zostaveniu osobitného výboru pre e, povolovanie pesticídov na úrovni EÚ. Tu sa oznamuje iba zostavenie tohto výboru, zloženie tohto výboru. Nedostali sme žiadne pozmeňovacie návrhy k tomuto bodu od konferencie predsedov. Preto e, vyhlasujem, že tento návrh je týmto schválený. Ďalej správa zo Ofolii. Chce sa niekto ujať slova a vystúpiť za rozhodnutie komisie? Kto je za? Dostáva slovo pán Fielner, ktorý sa vyjadri proti rozhodnutiu výboru. Ďakujem pekne. Povedal by som, že je tu istá inflácia tu v parlamente v oblasti hlasovania o začiatku rokovaní na základe mandátu, ktorý sa odhlasuje vo výbore a nie v pléne. A to je podľa mňa problém. Samozrejme, dáva to zmysel, ak je široký konsenzus v danom výbore eh, v oblasti obsahu, ale v tomto prípade v tej najzásadnejšej časti tohto návrhu eh, o tom rozhodli iba tri hlasy vo výbore a to nestačí. Tiež by sme sa mali zamyslieť nad tým, čo sa odhlasovalo vo výbore bez stanoviska výboru a to tiež v tomto prípade neplatí, dajme tomu, v e, prípade výboru pre dopravu to tak bolo. Čo sa týka obsahu, tu nejde ani tak o to, koľko informácií by sa malo e, zverejňovať, aby sme vedeli, dajme tomu, koľko e, emisí produkujú nákladné autá Skôr ide o to, koľko sa má informácií z tak aby ich čínsky konkurenti mohli dohnať. Ale tá zásadná otázka podľa mňa ešte dôležitej a síce, že plénum Európskeho parlamentu by malo rozhodovať o mandáte mm, na začiatok rokovaní a nemalo by sa to pravidelne posúvať na úroveň výboru, či už ide o výbor ENVY alebo iný výbor. Preto navrhujeme, aby sme e, hlasovali proti začiatku e, rokovania, bez toho, aby sme to podrobili náležitému dohľadu. Ďakujeme pekne. Pýtam sa ešte raz, či sa chce niekto vyjadriť za návrh komisie. Potom, čo sme si vypočuli kolegu, ktorý predniesol argumenty proti, nie. Dobre, takže prejdeme k hlasovaniu. Kto je za toto rozhodnutie? Proti? Kto sa zdržal? Otváram hlasovanie. Budem hlasovať elektronicky. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz nasleduje Správa Dalton. Pán Stevens, nech sa páči, máte slovo, aby ste vystúpili za toto rozhodnutie v jeho prospech. Budete vystupovať v mene spravodajcu. Pani Stevens, ďakujem pekne. Predovšetkým pán Dalton sa ospravedlňuje, nemôže byť prítomný, aby sa vyjadril sám za seba. Toto nariadenie je významnou eh, formou eh, dosiahnutia náprave nedostatkov v boji proti zločinnosti medzi komisiou a členskými štátmi a tiež eh, sa tu zaistuje doplnková výmena informácií o predchádzajúcich osúdeniach v členských štátoch na to, aby sme získali väčšiu dôveru a vzájomné uznávanie v oblasti súdnej spolupráce. Tiež je správne, že bude panovať rovnaká úroveň vo výmene informácií o štátnych príslušníkoch EÚ a tretich krajín na základe súčasného systému vieme zadefinovať predchádzajúce trestné záznamy eh, pre príslušníkov eh, krajín EÚ, ale nie o príslušníkoch tretich krajín. A táto správa napráva tento nedostatok. Eh, posúva sa to cen z výboru LIBE práve preto, že je to vhodná rovnováha medzi ochranou práva jednotlivca a tiež na druhej strane tým, aby predchádzajúce trestné záznamy boli riadne zaevidované. Orgány činné v trestnom konaní musia mať široký prehľad o situácii, aby mohli pracovať. Tento nástroj obsahuje dostatočné záruky a ochranu. Týka sa to len odsudení, ktoré boli udelené na úrovni členských štátov a je môže sa dostať týmto informáciám iba za istých konkrétnych okolností. Rozsiahly bezpečný systém pre posúvanie informácií s dostatočnými zárukami je nevyhnutný a Takto to navrhol aj výbor Líbe. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Chápem to tak, že pani, pán Pimenta López sa chce vyjadriť proti tomuto rozhodnutiu. Ďakujem. Už sme sa k tejto veci vyjadrovali v pléne. Vyjadrujeme sa tu k správe, ktorá sa predkladá poslancom v jedinej jazykovej verzii, a síce v angličtine, ide o jasné porušenie zásady viac jazyčnosti v Európskom parlamente a tiež to obsahuje aj e, zohľadenie toho, že sa výrazne zaškrtali finančné zdroje pre prekladateľské e, oddelenie a to je nepripustné. Ďakujem pekne. Teraz budeme rozhodovať e, o tohto, o tomto rozhodnutí z výboru. Nebudeme hlasovať o samotnom texte. Teda budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Postupujeme ďalej k správe Gardia Zabal Rubial. Garančný fond eh, pre eh, vonkajšiu činnosť. Návrh 7. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalšia správa pani Rubial. Tu ide o investičnú banku. Návrh 64. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz prejdeme k, té, k tretej správe pani Gerdia Zaval Rubial. Návrh 6. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ide o finančné um, aktivity Európskej investičnej banky. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 7. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 1. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 5. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz celé uznesenie, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Prejdeme k aktuálnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku. Návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 5. Otváram hlasovanie o návrhu 5. Koniec hlasovania. Zamietnuté. K osmičke máme ústny pozmeňovací návrh, ktorý máte všetci k dispozícii vo svojich podkladoch. E, predsa len sa obraciam na pani Kumpul na aby nám predniesla tento svoj návrh. Kolegyne, kolegovia, ide tu o odsek 8, ktorý sa e, venuje politickému tlaku na novinárov. Navrhujem to doplniť jednu vetu. Vyzýva Turecko, aby sa zbavilo obvinení voči fínsko-tureckej novinárke Aile Albarak, ktorá bola odsúdená e, v neprítomnosti tureckým súdom. Sú nejaké námietky k tomuto ústnom pozornicemu návrhu? Nie, takže budeme hlasovať. To je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďalej 10. Menovité hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Votul este închis. Koniec hlasovania. Adoptat. Prijaté. 13. V dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 6, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie M pôvodného textu. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 4. Kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Celé uznesenie, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej nasleduje uznesenie o situácii vo Venezuele. Máme tu spoločný návrh uznesenia. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej nasleduje situácia Urnva. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Impact direct, poraru. A ešte nám ostala správa, ktorá má priamy dopad na náš život. Úprava letného času, návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Votul este închis. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 2. Otváram hlasovanie. Votul este închis. Koniec hlasovania. Prijaté. Ehm, amendamentul Ešte raz druhý návrh, to je za. Proti, zdržali sa. Prijaté. Teraz celé uznesenie, kto je za. Proti, zdržali sa. Overíme si to. Konec hlasovania. Prijaté. Ďakujem pekne.